na tomto návrhu a rátame s vašou podporou pri vytváraní tých sietí, ktoré potrebuje Európa v horizonte 2020 aj neskôr. Ďakujem pani komisárka, hovorí predsedajúci. Ďakujeme aj spravodajcovi Sosa Wagnerovi. Ďalším bodom na programe je správa pána de Rosa, sociálne služby všeobecného zájmu. Týmto mu dávam slovo. Uh, uh, Ďakujem pekne, dobrý večer. Táto správa sa týka budúcnosti sociálnych služieb všeobecného záujmu. Ide o pragmatické eh, podnety eh, napomáhajúce zlepšeniu kvality týchto služieb a zabezpečenie dôstojných podmienok pre tých, ktorých poskytujú občianská spoločnosť, eh, sociálni partnery, miestne samozprávy. To sú všetko to sú všetko vstupy, ktoré vyústili až do 285 pozmeňovacích návrhov. Snažili sme sa všetko toto zohľadniť a veríme, že tieto kompromisy sa odrazia zajtra. Takisto aj pracovná skupina na najvyššej úrovni vzýšla z tejto správy. Môžeme samozrejme hovoriť o o principiálnych otázkach, o právnych otázkach, ale dôležité je mať riešenie alebo riešenia, ktoré sú realizovateľné. Má sa konať aj štvrté fórum ohľadom služieb všeobecného záujmu a treba podporovať každú iniciatívu, ktorá ide týmto smerom. E, výskum neustále potvrdzuje tú skutočnosť, že sociálne služby a verejné služby vo všeobecnosti sú e, e, veľmi dôležité a kľúčové. Predstavujú 26 HDP a zamestnáva 64 miliónov ľudí. A v podstate e, e, e, európsky prieskum potvrdzuje to, že verejné služby sú tie služby, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu života občanov a zabezpečujú sociálnu a teritoriálnu súdržnosť. Správa, ako je predložená, sa snaží hľadať riešenia problémov a prejavy sociálnej neistoty. Napríklad ide o problémy, ktoré súvisia so e, súčasných pravidiel štátnej pomoci a verejného zaobstarávania. Takisto e, sa tu otvára priestor pre e, organizácie, ktoré zabezpečujú takéto verejné služby. Takisto sa vyjadruje k otázke dodávateľov a subdodávateľov takýchto služieb. Svet sa zmenil e, od roku 2007, e, vtedy sme posledný krát hovorili o sociálnych službách VP. E, máme ekonomický model, ktorý presadzuje komisia aj rada. Tento model skolaboval ku konci minulého roku, no a vlastne tento kolaps znamenal obrovské obrovské škody v ľudskej sociálnej oblasti a došlo a vlastne tá finančná kríza priniesla e, to, že daňoví poplatníci vlastne zachraňujú Európu a tí najzraniteľnejší boli najviac postihnutí. E, obrovská záťaži sú vystavení, e, vystavené sociálne služby a táto správa žiada žiada európske činy pre riešenie týchto problém vzhľadom na tú sociálnu krízu, krozu nezamestnanosti. Naši občania o čo viac ako kedykoľvek predtým potrebujú túto podporu z hľadiska sociálnych služieb, tú pridanú hodnotu sociálnych služieb. Verím, že táto správa bude v predloženej podobe e, podporená, schválená zajtra. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so zainteresovanými stranami, aby skutočne občanom sa dostali tie služby, ktoré potrebujú. Záverom sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí spolupracovali na tejto téme, tieňovým spravodajcom, celému týmu, všetkým tým v občianskej spoločnosti, ktorí ruku k dielu, ktorí prišli s mnohými podnetmi, inovatívnymi pozitívnymi podnetmi, ktoré sme rozpracovali v správe a veríme, že aj do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pán predsedajúci. Pani Bastos sa uchádza o slovo. Áno, dávame jej slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto správa, o ktorej hovoríme, je veľmi dôležitá vzhľadom na význam sociálnych služieb pre každodenný život európskych občanov zohráva významnú úlohu v sociálnej súdržnosti pri vytváraní pracovných miest. E, správa pána de Rosa e, prináša aj nové poznámky a prístupy, upozorňuje na niektoré záväzky, ktoré prijala Európska komisia v oblasti sociálnych služieb. A ja by som pogratulovala spravodajcovi k jeho práci, ale čo ma hlavne znepokojuje, to je to, že kompetencie v tejto oblasti spadajú do úrovne členských štátov a že členské štáty musia zadefinovať a organizovať sociálne služby. Bolo by potrebné, aby existovala európska legislatívna harmonizácia pretože aplikácia je veľmi rozdielna rôznych členských štátov, pretože máme 27 rôznych e, zdravotníckých e, systémov či služieb, alebo aj systémy sociálneho obývania sú veľmi odlišné od krajiny k Ukrajine. A e, práve táto sociálne služby sú základným kameňom služieb ako takých. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Priečná sociálna klauzula a článok 14 Lisabonskej zmluvy záväzne garantujú sociálne práva, predovšetkým práva k prístupu službám všeobecného záujmu a konečne je potrebné, aby sme dokázali európskym občanom, že sociálna Európa funguje a sociálnym výdobytkom treba eh, dať dať to miesto, ktoré si zaslúžia v európskej legislatíve. Vieme veľmi dobre, že tieto služby že majú veľmi silné zakotvenie. Správa pána Derosu je príležitosťou, aby sme potvrdili jednoduché, ale silné a ťažké princípy rovnosti a univerzálnosti týchto služieb a to kolektívnym spôsobom, sú faktorom blahobytu a sociálneho pokroku. Vy ste, pani komisárka, povedali, že je čas, aby sme konkrétne konali. Áno, je to tak. A ja navrhujem, aby sme v tejto rozprave skutočne podporili jeden e, jediný európsky legislatívny nástroj pre sociálne služby, a vyzývam vás, aby ste hlasovali o alternatív, za alternatívne uznesenie, ktoré predložila naša skupina zelených. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pán Hovit je nasledujúci. Pán predsedajúci, je dôležité, aby Európsky e, e, parlament e, skutočne konal, aby Európsky súd nevniesol prvky Mm, konkurenčného boja a tie by mohli ovplyvniť aj tú oblasť sociálneho bývania. Skutočne treba brať do úvahy sociálne práva. Tie sú dôležitejšie ako, ako nejaký trhový mechanizmus a je e, dôležité bojovať proti neprimeraným kráteniam. E, všade sa šetrí, ale tejto oblasti to nie je na mieste najvhodnejší spôsob zabezpečenia sociálnych služieb je cez verejný sektor a cez dobrovoľníkov. Musíme si uvedomiť, že e, verejné zaobstarávanie tendre sú jednou z mnohých foriem a ak sa využíva táto forma, tak nesmie byť ničím zaťažená, predovšetkým nie e, tým jediným kritérium, ktorý je nízka cena. Pán predsedajúci, eh, etika verejných služieb sa dnes vnáša do eh, aktivít EU prostredníctvom tejto eh, správy. Verím, že komisia bude rešpektovať princípy nášho hlasovania, keď budeme o tejto správe zajtra hlasovať. Ďakujem, pán Hewitt. Pán, pani to máte slovo. Ďakujem pekne. Zdôraznila by som význam hneď úvodom E, služieb všeobecného záujmu a, a verejných služieb. Bez týchto služieb neexistuje ani sociálna Európa, ani sociálna začlenenosť. Preto nemôžeme ísť cestou liberalizácia politiky, ale potrebujeme skutočnú politiku sociálneho pokroku a tá bude e, zárukou všeobecného prístupu k týmto kvalitným službám a to aj pre, všetkým, aj pre všetkých aj tým znevýhodneným. Ale keď hovoríme o liberalizácii, musíme naliehavo spustiť opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na, e, v sociálnej oblasti venovať sa takým sektorom, ako je doprava, energetika, pošta, telekomunikácie, zdravotníctvo, vzdelávanie, výchova, sociálna ochrana. A pani komisárka, toto je tá veľká výzva. Ďakujem, pán predsedajúci stanovisko výboru reči o týchto službách všeobecného záujmu a ja by som pogratulovala spravodajcovi, pretože ide, ide o zásadný pilier sociálnej Európy a tento pilier a túto politiku my obhájujeme a podľa nás sú rozhodujúce. Musíme e, dosiahnuť a zaručovať minimálny stupeň ochrany vo všetkých krajinách. Samozrejme, treba rešpektovať kompetencie miestnych a regionálnych samozpráv. Európske inštitúcie zohrávajú významnú úlohu e, pri garancii takýchto služieb. Sme v období hospodárskej krízy a tieto služby sú akousi záchranou sieťou pre tých najznevýhodnejších pre tých, ktorí nemajú vďaka svojim príjmom prístup k súkromným službám. Poprosím vás, administratíva, miestne a lokálne samozprávy musia mať dostatok financí na to, aby mohli tieto služby realizovať. Pani komisárka, s veľkým záujmom sledovali, eh, sme sledovali rozpravu v EP ohľadom sociálnych služieb všeobecného záujmu. Zdieľame víziu spravodajcu v tejto oblasti. Súhlasíme s tým, že sociálne služby zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pomáhajú ľuďom počas celého ich života. Sú dôležitou zložkou života spoločnosti, umožňujú ľuďom požívať svoje základné práva. Komisia súhlasí s z EP a so spravodajcom treba zabezpečiť cenovo dostupné e, sociálne služby. E, a e, mnohí poskytovatelia služieb si stiažujú, že európske pravidlá sú niekedy ťažkopadné. Treba si uvedomiť, že štátna pomoc a pravidlá hospodárskej súťaže zabezpečujú vysokokvalitné, ceny, vysokokvalitné služby za dobrú cenu je, e, e, zainteresované strany často toto tak nevnímajú. Možno to súvisí s tým, že sú malo informované, preto komisia počas ostatných štyroch rokov rozbehla viacero nástrojov, aby sme informovali v dostatočnej miere zainteresované strany. Komisia e, takisto chce prehodnotiť pravidlá hospodárskej súťaže a, a otázky štátnej pomoci. V prípade štátnej pomoci treba zohľadňovať špecifické aspekty projekty, sociálne služby všeobecného záujmu a na, e, treba dbať aj tú skutočnosť, že často ponuka a spektrum dodávateľov týchto služieb je veľmi limitovaný. Nadvezujeme tým na oznámenie komisie z marca tohto roku. Čo sa týka verejného zaobstarávania, my sme e, rozbehli aktivity v rámci zelenej knihy, ktoré ktorá je orientovaná na určité prehodnotenie zásad hospodárskej súťaže. Verím, že sa podarí dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Veľmi, e, veľmi e, ma osviežila e, myšlienka vytvoriť pracovnú skupinu na vysokej úrovni. Bola by tam zastúpená komisia, rada, parlament, výbor regionov, ECOSOC, zastupcovia e, e, zainteresovaných stran sociálnych partnerov. My skutočne potvrdzujeme význam sociálnych služieb. To potvrdila aj nedávna verejná konzultácia. Je dôležité podať ruku k dielu, tak ako, e, tak ako definuje úlohy jednotlivých inštitúcií existujúca zmluva o fungovaní EÚ. Komisia je pripravená detálne rozoberať všetky atributy dialogu so zainteresovanými stranami v tejto otázke. Predseda sa e, poďakoval pani komisárke aj e, spravodajcovi pánovi Derosa. Vážení kolegovia, dobrá správa. Stojíme pred posledným bodom dnešného večera. Je to správa správa Filipa Kačmarka, vplyv rozvojovej politiky